liebe kollegen liebe kolleginnen die sitzung ist äh, wieder aufgenommen und Drahé kolegyne a kolegovia, pokračujeme v schôdzi a... A teraz prvý bod pokračujúcej schôdze bude správa pani Komi. Boj proti oneskorným platbám v komerčných transakciách. A pani Komi dávam slovo ako prvej na 4 minúty. Vojsi. Vojsi. Sie war gerade noch da.

do hľadania pani Komi. Nakoľko máme veľmi nabitý program, tak by som navrhla, keď je už pani Bienkovská komisárka nachystaná, aby sme dali priestor jej. A pani komisárka, pani Bienkovská, nech sa páči, máte slovo. So I, uh, president, so let me start this... Ďakujem pani predsednička. Dovolte mi začať túto rozpravu o, o neskorných platbách. Všetci vieme, že je to mimoriadne dôležitá téma oneskorené platby sú naozaj problémom, ktoré má veľký dopad na naše podniky, podnikateľské subjekty. Dovolte mi v krátkosti pripomenúť pozadia históriu tohto spisu. Siaha to späť do roku 1995, kde bolo odporúčanie komisie o podmienkach pl- platieb a tam sa hovorilo o tom, že aj platby boli skutočne existenčne hrozným ohrozením pre mnohé podniky a podnikateľské subjekty. Ďalej následne v 2005 komisia konštatovala, že nedošlo k zlepšeniu situácie. Tak to bola v roku 2011. Revidovaná smernica stanovila prísnejšie pravidlá, ako bojovať proti oneskorným platbám, tak z úrovne verejných orgánov, ako aj z úrovne podnikateľ, samotných podnikateľských subjektov. Ďalej eh, sme konštatovali eh, zníženie, zredukovanie tých omeškaní v následných obdobiach a môžeme ale povedať, že už je to problém, ktorý sa obmedzil len na minulosť. Nie, nie je to tak. Chcem pripomenúť, že len jeden zo štyroch podnikateľských subjektov spláca svoje záväzky v rámci obdobia, ktoré je stanovené v zmluve. Ináč povedané, 60 podnikateľských subjektov dostáva svoje peniaze alebo zaplatené faktúry neskoro. A to je naozaj nebezpečné. Viac ako polovica týchto subjektov eh, trpí oneskoreniami viac ako 90 dňovými pokiaľ ide o tú malú, obmedzenú pravdepodobnosť, e, že pôjde spoločnosť do konkurzu alebo že zbankrotuje, to sa zvyšuje 6 dní po ne, nezaplatení. Preto takéto neskorné platby majú na svedomí aj mnohé platobné neschopnosti a je to mimoriadne škodlivé hlavne z pohľadu malých a stredných podnikov, ktoré sa spoliehajú na pravidelné toky likvidity, aby zabezpečili svoje denné fungovanie. Sú toto strany, na ktorú myslela táto smernica revidovaná? Ja si naozaj nemyslím a plne sa stotožňujem s postojom spravodajcu, spravodajky nie, že smernica ostáva najlepším nástrojom, ako bojovať proti neskorým platbám. V rámci existujúcej komisie sme silne uplatňovali túto smernicu. Na jednej strane sme otvorili veľmi aktívny dialog s členskými štátmi, poskytli sme usmernenia, zabezpečili sme výmenu osvedčených postupov. Na druhej strane sme sa ale nezdráhali a Išli sme formálnejšími a prísnejšími krokmi, cestou prísnejších krokov. V súčasnosti prebieha 6 prípadov z dôvodu porušenia zmluvy v Únii. Ja si myslím, že ešte stále je príliš skoro eh, hovoriť o revízii alebo ísť cestou revízie smernice. Ide o to, že neskoré neskorené platby sú veľmi komplexným problémom, ktorý nie je možné riešiť len legislatívne. Skôr sa domnievam, že akákoľvek zmena, či už eh, tej tvrdej alebo mekej legislatívy, tá by e, mala Malo by teda predchádzať zmena e, správania podnikateľov alebo teda podnikateľskej kultúry, na to by sme sa mali zamerať. Dôkazy ukazujú, že oneskorné platby sú úmyselné, sú úmyslom a je e, verejne známe, že často takto podnikateľské subjekty fungujú, že je to najjednoduchší, najlacnejší spôsob požičiavania peniazy, e, beznákladový spôsob požičiavania, ale je to tak, je to bez nákladov pre nás všetkých, aj pre samotnú ekonomiku z pohľadu toho účinku? Samozrejme nie. Oneskorné platby sa ako kaskáda potom premietajú na nižších úrovniach e, toho, toho reťazca. Väčšinou sa dá e, vyhnúť týmto oneskoreným platbám, ako je to v prípade zmluv uzatváraných s verejnou správou. Troška sa budem sústrediť na toto. Zdlhavé administratívne procesy spôsobujú umelé predlžovanie tých lehôd splatnosti a to je mimoriadne škodlivé hlavne pre malé podniky, ktoré viac sú závislé od eh, naplňania zmluv, ktoré majú uzavreté s orgánmi verejnej správy. Oneskorené platby zo strany verejnej správy sa z môjho pohľadu sú ešte viacej neospravedlniteľné, ako keď dochádza k takýmto situáciám v rámci styku medzi súkromnými subjektami, lebo si treba pripomenúť, že to sú tie isté verejné orgány, ktoré majú veľmi obmedzenú toleranciu pre oneskorené platby iným smerom, teda smerom od podnikateľských subjektov na daňové správy. Čiže opäť veľmi nebezpečná situácia. V správe sa hovorí aj o tom faktúre strachu, ktorý ovplyvňuje tie malé podniky, ktoré umožňuje, znemožňuje využívať tie práva, ktoré im poskytuje smernica. Strach núti podniky akceptovať e, nespravodlivé platobné podmienky a to sa týka až 70 e, podnikateľských subjektov malých, čiže zneužívanie sa stáva zvykom a zvyk sa premieta do kultúry potom. E, naozaj verím na slobodu vyjednávania aj zmluvných podmienok, ale nie je možné zneužívať takúto slobodu a znevýhodňovať veriteľov Správa predkladá e, takú konkrétnu cestovnú mapu, ako zabezpečiť lepšiu e, podnikateľskú kultúru a ako nastoliť rovnováhu medzi bojom proti neskorným platbám a zabezpečením a obhajobou zmluvných, zmluvnej slobody. Takisto sa volá po lepších, transparentnejších e, podmienkach, takisto lepších politikách platby a komerčných vzťahov a takisto zlepšenia situácie pre malé a stredné podniky. Takisto som rada, že v správe sú prebrané niektoré postrehy komisie z správy o implementácii z roku 2016. Myslím si, že viac vieme dosiahnuť aj dobrými príkladmi a že sa tak dá spraviť oveľa účinnejšie. Smernica volá po rozhodnom posune smerom ku kultúre dobrých, dobrých platobnej disciplíny a to by mal byť eh, podľa mňa ten konečný cieľ. Eh, včasné platby zlepšujú celkovú tú situáciu, ten, ten tok prostriedkov. Je to na prospech všetkých v eh, spoločnosti, takže chcem ešte raz vyzvihnúť túto správu za to silné posolstvo, ktoré je tam a že odmenuje bezodkladné úhrady platobných alebo teda zmluvných záväzkov. Ešte chcem eh, vyzvihnúť tvrdú prácu pani spravodajkynie Komi, ako aj tieňových spravodajcov. Bolo to obrovské úsilie, ktoré sa podarilo realizovať v veľmi krátkom čase výsledok veľmi komplexný, e, v podobe veľmi komplexnej, vyrovnanej, inšpiratívnej správe a chcem sa poďakovať aj pánovi Tánovi, môjmu predchodcovi, za to, že on bol ten, ktorý začal implementovať túto smernicu. Teším sa na rozpravu a chcem vás vyzvať, aby ste túto správu schválili. E, ďakujem pekne. Teraz dám slovo e, pani spravodajkyne, pani Komi, nech sa páči. Eh, pani predsednička, ja sa predovšetkým chcem ospravedlniť, pretože ja som bola v tom, že začíname o 18. rozpravu. Ospravedlňujem sa kolegyňom, kolegom a predovšetkým pani komisárke. Chcem sa skutočne poďakovať kolegom, ktorí eh, spolu so mňou spolupracovali na tejto správe, pretože ako bolo spomenuté, veľmi dôležitá téma, veľmi citlivá a takisto užitočná aj z pohľadu prežitia našich európskych podnikov Prvá otázka, ktorú som si položila a ktorú sme si položili spoločne, je otázka, ako sa meria zdravie nejakého podniku alebo spoločnosti. Ak je tam e, rovnováha medzi e, jednotlivými ekonomickými, finančnými a majetkovými záležitosťami, vtedy to môžeme povedať, že je to zdravé. Takisto musia generovať nejaké príležitosti zamestnanosti a takisto pôsobiť e, priaznivo z pohľadu národného ako aj medzinárodného hospodárstva. Bohužiaľ, mnohé podniky, ktoré sú súčasťou širšieho životaschopného sektoru ekonomiky sa často stretávajú s vecami, ktoré ich dostávajú do krízy. Často napríklad sú tak povedať, s obeťami takejto zlej splatovnej disciplíny zo strany svojich partnerov. 7 z 10 podnikov v Európe dostáva svoje peniaze neskôr zaplatené, alebo teda faktúry, v porovnaní s tým, čo je uvedené v zmluvách 62% eh, prípadov, ktoré sa dostávajú do eh, finančných ťažkostí z dôvodu neplnenia záväzkov zo strany dlžníkov, ďalej sú tam úmyselné omeškania eh, v platbách a potom je tam 45% administratívnej ťažkosti a 19% iné problémy. Samozrejme, problém vzniká, keď pasívnym spôsobom sa akceptujú podmienky alebo doby splatnosti, ktoré sú dlhšie, pretože je tam istý strach v porovnaní s inými konkurenčnými spoločnosťami, keby to bolo aplikované korektným spôsobom, tak eh, naozaj by bolo možné vyhnúť sa takýmto situáciám. Boli sme svedkami aj v článkoch, v novinách eh, prípady eh, podnikateľov, napríklad v Taliansku, ktorí si vzali život kvôli tomu, do akej zúfalej situácie sa dostali, keď sú na pokraji bankrotu, ale nie preto, že oni by nesplácali svoje dlhy, ale že nedostávajú zaplatené. A to vedie aj k delokalizácii keď vychádzame z tej smernice, ktorú pripomenula aj pani komisárka, a ktorá nedosiahla všetky tie ciele, ktoré sme si stanovili, teda smernica 2011-7, ja som zapracovala do nášho návrhu väčšie úsilie, ktoré má smerovať k tomu, že do 30 dní budú splácané tie faktúry. Takisto sme tam zapracovali väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o postoj v prípadoch oneskorených platieb musíme zabezpečiť, eh, že eh, oceníme tých, ktorí pracujú a teraz placajú svoje záväzky na čas, tzv. whitelist, eh, taký dobrý zoznam, tí, ktorí to robia v práve. Musíme takisto posilňovať povedomie ohľadom toho, ako je treba, ako je dôležité splácať tie záväzky včas. A samozrejme musíme si pripomínať tie prípady zbankrotovaných subjektov každoročne aj z dôvodu neplnenia záväzkov strany verejnej správy je nevyhnutné zabezpečiť aj isté fiskálne kompenzácie alebo daňové, ako je napríklad e, odškodnenie alebo takisto Faktoring U nás to ešte nie je príliš aktívne. Takisto e, treba odsúdiť zlé postupy a tých, tých zlých treba jasne pomenovať. Aj v Španielsku majú takýto podobný projekt keď e, nejaký miestny subjekt alebo subjekt miestnestva, ktorý nie je schopný platiť, tak ho nahrádza vyššia štátna úroveň. To sa týka napríklad aj verejných zákaziek. Samozrejme, subdodávateľia často nedostávajú včas zaplatené svoje záväzky, pretože sú kaskádovito ovplyvňovaní nezaplatením tam vyššie v tej hierarchii. A to všetko má negatívne dopady. Vyzývame členské štáty, na to, aby na národnej úrovni zabezpečili mediačné služby v takýchto prípadoch. Ja by som si želala, aby bola situácia, kedy všetci budú keby všetci teda splácali svoje záväzky včas, tak 158 miliónov je tu vyčíslená tá úspora, miliónov eur. Je možné to dosiahnuť? Ja si myslím, že áno, a keď budeme na tom spoločne pracovať, dostaneme ten optimálny výsledok. Ďakujem pekne pani Komi. Pani Komi, pán Preda chce modrú kartu. Akceptujete? Nech sa páči, pán Ďakujem pekne. Ja som sa chcel spýtať, prečo rumúnske predsedníctvo, teda rada nie je zastúpená? Nie je prítomná. A pani poslankyňa Komi spomínala aj členské štáty. V prípade predchádzajúcej správy Tereka Braz z ľudské práva tiež nebolo zastúpené rumunské predsedníctvo. Možno nepochopili celkom, že ich účasť je e, potrebná e, zo strany teda rady, pokiaľ ide o tieto rozpravy. Ja by som rád vedel, čo sa vlastne deje. Ďakujem. Pani Komi, ja to uvediem na správnu mieru. E, samozrejme, mne nedali nejaký dôvod, neuvedli mi nejaký dôvod, prečo tu nie sú. Mne sa zdá, že je to dosť veľké nerešpektovania, teda neúcta voči podnikateľom, o ktorých hovoríme, teda ich neprítomnosť je skutočne prejav neúcty. Ja eh, musím konštatovať, že je viacero tých predsedníctiev rady, ktoré takýmto spôsobom robia tie, takéto pochybenia, opakujú. Nie je to dobré, každopádne nie je ani dobré, keď eh, len pri jednom vybranom predsedníctve spomíname takúto skutočnosť a nie pri tých všetkých, ktoré takéto niečo robia Čiže treba to postaviť na rovnakú mieru. Teraz sa dostávame k rečníkom z politických skupín. Ako prvý za EPP pán Šváb, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať eh, pani spravodajkyni a pani predsednička už ma dlhšie poznáte. Viete, že vždy, a teda ja osobne, e, hovoríme väčšinou v prítomnosti rady, preto to ide troška tak, e, teraz napadá to mimo tie argumenty. Mali sme veľké problémy za posledné roky, hlavne tie oneskorenia, ktoré sa pohybujú na inej úrovni medzi severom a juhom Európy, až 80 dní je to rozpetie, to spôsobuje veľké e, ťažkosti a myslím, že pani Komi to dobre zohľadnila v tej správe. Pokiaľ ide o zmenu alebo revíziu smernice o boji proti oneskorým platbám, o ktorej sme rozhodli v predchádzajúcom funkčnom období, naozaj sme niečo dosiahli a síce oneskorenia sa zmenšili, zredukovali, ale opäť to predstavuje stále problém, ktorý treba vnímať v kontexte hospodárskeho vývoja a preto treba si pripomenúť to, čo hovorí pani Komi, že malé a stredné podniky najviac trpia e, pri takýchto neskorných platbách a tie požiadavky správy týmto smerom sú naozaj dôležité. Po druhé sa domnievam, že aj pri malých a stredných podnikoch e, musia byť e, výnimky z takých prísnych pravidel, pretože ak si subjekty chcú medzi sebou dohodnúť iné zmluvné podmienky, musí na to byť priestor, pretože platí aj v Európskej únie zmluvná sloboda. A po tretie si myslím, že treba dať pozor na to, aby sme naozaj každý sektor, každé odvetvie ináč nastavili z pohľadu tých oneskorených platieb. A ako je to v prípade práv pasažierov v leteckej oblasti, tam e, tiež sme podobne postupovali, sme diferencovali, aj tuto treba spraviť a myslím si, že z tohto pohľadu správa vysiela ten správny signál. E, ďakujem pekne. V mene SAD pani Grabini, e, minúta 30. Președinte, domná komisár. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené kolegyne a kolegovia. Ja by som v prvom rade chcela povedať, že ako spravodajkňa za moju politickú skupinu Diskusia o tejto správe prebiehala vo veľmi korektnej klíme, bez nejakých politických ambícií. Takže chcem poďakovať pani Komi, ktorá veľmi dobre viedla tie rokovania. Pani komisárka Smernica z roku 2008, schválená v roku 2013, e, nedosiahla ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť, teda znížiť e, tieto, tieto oneskorenia platieb a e, na skupine pre malé a stredne veľké e, firmy sa hovorilo o možných reformách a všetci vlastne mali ten istý problém. Problém vzniká pre malé a stredne veľké firmy, ktoré majú nižšiu vyjednávaciu váhu oproti veľkým firmám a aj tu treba zasiahnuť z pozície štátu. Čiže ako povedala spravodajkyňa, a ja to hovorím tiež, je potrebné zaviesť určité kompenzácie, pretože nie je možné, aby napríklad verejné eh, verejná, alebo teda štátna správa, verejná, verejný sektor neplatili malým a stredne veľkým firmám, alebo platili neskoro. Čiže tu treba napríklad eh, vystúpiť proti eh, verejnej správe, verejným rozpočtom, ktoré neplatia. A ja som spokojná s tým, že sa nám podarilo e, vypracovať e, nejaký zoznam, o ktorom sme tu hovorili, ale treba ešte viac transparentnosti a viac opatrení na to, aby e, väčšina malých a stredne veľkých firm nezbankrotovala a na to by mala slúžiť aj táto smernica. Ďakujem pekne, pani Grapini. Pán Rybich poprosil o modrú kartu, súhlasíte? Áno, dobre, nech sa páči, pán Rybich. Nech sa páči. Äh, äh, Chcem sa spýtať kolegyne Grapini, či by nebolo možné, aby oneskorovanie v platbách aj z pohľadu Európskej únie bolo prezentované transparentným spôsobom. Máme veľa programov Európskej únie. A ja konštatujem, že mnohé malé a stredné podniky musia čakať veľmi dlho, e, pokiaľ je znova nastolená likvidita. Nemohli by sme spraviť nejaké mapovanie v európskych inštitúciách, tak aby sme sa ubezpečili, že aj my ako Európska únia dokážeme dodržiavať e, túto smernicu o boji proti neskorým platbám. Ďakujem pekne pani Grapiny. Ďakujem veľmi pekne za túto vašu otázku. V prvom rade chcem povedať, že pán Rubik je, sprav- je poslancom, ktorý je veľmi aktívny a ktorý vyvíja veľkú snahu na podporu malých a stredne veľkých firiem, čo je pozitívne. Pani komisárka, my tu máme nepriamy e, návrh, o ktorom hovorí pán Rubik, pretože zo strany niektorých európskych inštitúcií dochádza k oneskoreniam v platbách, ale aj členské štáty neplatia na čas e, malým a stredne veľkým firmám. Čiže ja chcem, aby tento návrh e, bol zaradený do návrhu komisie komisie, teda riešenie týchto dvoch vecí. Ďakujem pekne, menej KR, pán Sulík, e, minúta 30. Ďakujem pekne. Zmluvná sloboda je jeden mimoriadne dôležitý princíp medzi firmami a vo fungovaní ekonomiky. práve tieto aktivity narúšajú zmluvnú slobodu preto lebo komisia alebo aj parlament vstupujú do vzťahov medzi súkromnými dodávateľmi súkromnými odberateľmi preto lebo politici myslia si že vedia omnoho lepšie a furt by chceli niečo regulovať. najlepšie spravíme ak sa do tohto vôbec nebudeme miešať. áno sú firmy ktoré platia neskoro no tak tým firmám jednoducho nech nikto nedodáva každý dodávateľ si musí svoje pohľadávky chrániť sám nesmie mu ich chrániť komisia lebo to jednoducho nebude fungovať. ak pani komisárka si teda myslí že naozaj treba sa venovať oneskoreným platbám nech sa páči nech začne pri samotnej európskej komisii ktorá ešte prednedávnom mala veľké e, nedostatky v platení na čas alebo všetky eurofondy ktoré chodia to chodí od buka k buku tie peniaze takisto v europarlamente dochádza k oneskoreným platbám. venujte sa tomu prosím vás pekne ale nemontujte sa do súkromného sektoru ten si poradí najlepšie bez vás. ďakujem pekne. ďakujem za frakciu e, pán selimovič na dve Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Celá európska ekonomika a osobitne jej malé a, veľké, malé a stredne veľké firmy firmy je negatívne ovplyvnená touto praxou neskorých platieb. Európska únia podnikla určité kroky, máme túto smernicu, ale e, zvyšuje sa e, a teda zvýšil sa to likvidity medzi firmami, ale ešte stále to treba dotiahnuť. Podľa čísel, ktoré poskytla komisia, viac ako polovica členských štátov, teda viac ako polovica členských štátov um, stále nemá splnenú tú požiadavku úhrady plateb do 30 dní a e, čo je ešte horšie, mnohé z týchto malých firiem nežiadajú kompenzáciu, pretože sa boja, e, že sa stanú e, nepriateľom niekoho, kto im dlhuje peniaze. Takže naša správa navrhuje opatrenia, ktoré by mali túto situáciu zlepšiť. A my vyzývame členské štáty, aby zaviedli ešte striktnejšie, prísnejšie platobné pravidlá. Voláme potom, aby e, bola zavedená povinnosť informovania, o ktorej sa práve hovorilo pred pár sekundami. E, teda akási databáza alebo register platieb e, verejného aj súkromného sektora. Takisto apelujeme na členské štáty, aby vytvorili nejaké regionálne služby, ktoré budú zdarma a budú e, zachovať dôvernosť, kde firmy môžu ísť a riešiť tieto problémy. Aby, sme to, aby som to uzavrel, my radíme členským štátom, aby podnikli všetky možné kroky na to, aby sa zabezpečilo, že e, ich e, verejné orgány budú platiť na čas, pretože to je vec, ktorá sa deje. Niekedy sú na to určité ekonomické dôvody, niekedy sú na to aj politické dôvody. A No, ak e, sa nám toto podarí dosiahnuť, tak e, členské štáty môžu zvýšiť tok likvidity e, podnikom a tým splnia svoju povinnosť a my, nám sa zase podarí tú podnikateľskú klímu v Európe zlepšiť a dúfame, že to bude teda časom lepšie, ako je to dnes. Ďakujem vám. Teraz menom frakcie Zelených a FA pán Šoltes. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o veci, ktoré tu riešime v rámci EÚ, tak v tomto konkrétnom prípade sa to týka platobnej disciplíny. E, v minulosti, ako aj v bežnom živote, ešte stále sme svedkami toho, že oneskorenie platieb v komerčných vzťahoch je realitou pre mnohé podniky, pre mnohé subjekty a tu prostredie v rámci EÚ nie je príliš priaznivé to dostáva pod tlak predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré najviac trpia z dôvodu takýchto neskorných platieb. Tie dôsledky sú ďaleko siahle. Často sme počuli, že malé a stredné podniky sú nútené ísť do konkurzu. Celé rodiny trpia v dôsledku takýchto oneskorných platieb. Je samozrejme potrebné nechať veľa vecí na trh, samotný, ale potrebujeme jasné úpravy, ktoré zabezpečia ochranu tých slabších pred tými silnejšími a takisto zabránia zneužívaniu pozície tých silných. Tu sú často nekalé obchodné praktiky, s ktorými sa stretávame a oneskorenie platieb je len jedným z prvkov, ktorý patrí do tohto kontextu. Často napríklad sa vracia tovar, ktorý bol nakúpený Takisto s malými dodavateľmi sa zaobchádza veľmi nesprávne a musíme zabezpečiť, že mechanizmy budú chrániť tých slabších. Kolegovia sa už zmienili o mediácii, ale ja by som ešte rád spomenul inú vec. Pokiaľ ide o tých veľkých neplatičov, tak tam sa radí aj verejná správa a tam je ešte obrovský priestor veci zlepšiť Samozrejme, štáty si to musia opraviť samé, ale je to naozaj hamba, že verejná správa takýmto spôsobom prispieva k oneskoreným platbám. Ďakujem teraz menom frakcie GUNGL. E Pán Maštálka, máte 1 minútu 30. Ďakujem vám, pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia. Naprieč celou Európskou úniou každý rok zbankrotujú tisíce malých a stredne veľkých firiem, pretože sa nedočkali zaplatenia svojich faktúr. Oneskorené platby v Európe spôsobujú veľa prípadov platobnej neschopnosti a to potom vedie k sociálnym problémom, k strate pracovných miest a ostatným problémom. Smernica z roku 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách mala za cieľ situáciu pre tejto spoločnosti zlepšiť a ja chcem poďakovať pani spravodajkyni za to, že zmapovala a pomerne detálne ukázala, aká je situácia s reálnym uplatňovaním tejto smernice. Ukázalo sa totiž, že ešte stále existuje množstvo problémov a prekážok, ako napríklad neexistuje exist- nedostatočné povedomie o existencii tohto právneho nástroja. A tiež chcem uviesť, že len malé percento malých a stredne veľkých podnikov zaznamenalo nejaký reálny pozitívny dopad na svoje oneskorené platby vďaka tejto smernici. Takže, dámy a páni, je tu čo zlepšovať a nemôžem súhlasiť s kolegom Sulíkom, e, ktorý hovorí, že sa v tejto veci nemáme angažovať, pretože podľa mňa nie je horšieho nepriateľa pre malé a stredne veľké firmy než e, finančné orgány a ich aparát, ktorý vždy hrá presilovku. Takže podporujem pani spravodajkyňu a, jej návrh na rad opatrení, ktoré možno zlepšiť na um, vynúcovanie tejto smernice o neskorných platbách. V prvom, v prvom rade ide o to, že treba nastaviť rovnaké podmienky pre všetky firmy a vzhľadom k tomu, že pravdepodobne ide o moje posledné vystúpenie, pani predsedajúca, v tomto parlamente. Chcel by som poďakovať všetkým, s ktorými som za 17 rokov mohol spolupracovať od predsedníctva až po tlmočníkov. Ďakujem. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Ja vám želám eh, úspech v ďalšom živote. A teraz sa dostávame k ďalším eh, rečníkom. Ako prvá dostane slovo pana, pani Tunun Hohenstein na minútu 30. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som vždy zdôrazňovala, že zo dňa na deň vidno, ako sa náš život zlepšuje vďaka tomu, že sme v Európskej únii, ale zároveň e, zo dňa na deň objavujeme, že musíme robiť viac a viac. My, urobí, my sme dokázali veľa vecí. E, Zabranie geoblockingu, roaming, čo sme vyriešili vďaka e, európskej snahe a všetci európ, európsky občania vidia tie, tie, ten prínos. A teraz sa snažíme Um, zlepšiť život pre podnikateľov prostredníctvom uh, lepšieho vykonávania smernice o boji proti oneskoreným platbám. Tu treba len zopakovať, že veľa malých a stredne veľkých podnikov čeli problémom kvôli nesplateným faktúram a dokonca im hrozí až bankrot, pretože podnikatelia oni majú dosť problémov s komplikovanými daňovými pravidlami alebo zabezpečovaním likvidity ako také. Čiže my Chceme len zabezpečiť, aby legislatíva, ktorú schvalujeme, fungovala a zdá sa, že nefunguje zase tak dobre. Takže um, sú tu oblasti, kde by sa táto legislatíva mohla uplatňovať aj lepšie a je to v rukách členských štátov, pretože práve tie sú zodpovedné za správnu implementáciu legislatívy Európskej únie. Takže nám ide o väčšiu transparentnosť, najmä transparentnosť, e, ktorá sa týka platobného správania a chceme, aby dlžníci splácali svoje pohľadavky, eh, pardon, svoje eh, dlžnosti rýchlejšie. Čiže ak chceme urobiť niečo pre týchto podnikateľov, treba vyvážiť záujmy oboch strán. My chceme, aby sa zvýšila zamestnanosť, chceme, aby um, aby dlžníci sa nedostávali do, do druhotnej platobnej neschopnosti. A ak to môžem uzavrieť, pani predsedajúca, malé a stredne veľké, stredne veľké podniky sú osobitne dôležité pre ekonomiku a my musíme niečo robiť špecificky pre nich. Hm. Doteraz rešpektovali rečníci, rečnícky čas. Bolo by dobré, keby to tak aj ostalo, keďže máme ešte veľa tém na programe dnes. Pán Danty, minútu a pol. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Všetci poznáme túto smernicu z roku 2011, eh, ktorá sa snaží vyriešiť o neskorné platby a dúfali sme, že bude mať nejaký dopad, že minimálne sa skráti tá doba eh, nesplatenia pohľadávok, ale zdá sa, že 90 európskych podnikov um, takúto kompenzáciu za oneskorené platby nedostane a následne takéto nesplatené ich pohľadávky vedú až k ich e, bankrotu. Zajtra sa ukáže, či tá správa bude schválená, či sa túto situáciu podarí zlepšiť. A ja chcem zdôrazniť e, len tri body. Poprvé, zaviesť pre tie podniky, ktoré dodávajú do verejnej správy rýchlejšie splatenie faktúr, e, ďalej zaviesť e, určitý systém mediácie, ktorý bude prístupný pre malé a stredne veľké firmy tak, aby e, sa neohrozilo ich financovania, aby nemuseli znášať príliš veľké poplatky na súdoch alebo za vymáhania. Po tretie bude treba stransparentniť informácie o tých podnikoch, ktoré si hradia záväzky na čas. Toto je teda veľa vecí, ktoré musíme urobiť a možno sa to zdá náročné, ale tie výsledky nie sú nejaké oslnivé. Samozrejme, toto všetko vplýva na konkurencieschopnosť nášho európskeho systému a takisto samotných podnikov. A ja si myslím, že je správne zabezpečiť prostredie, v rámci ktorého tie platobné podmienky sú stanovené a samozrejme také prostredie, v ktorom môžu robiť naplňať svoje aktivity a činnosť e, podnikateľské subjekty. Pani Fan Bosuit, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, neskoré platby sú často tou slučkou okolo hrdla malých a stredne veľkých podnikov, pretože ak majú rásť, ak majú inovovať, ak majú e, príjmať nových pracovníkov, tak potrebujú e, normálny finančný tok. A neskore splácanie faktúr často e, škrti kyslík pre ich činnosť a niekedy prispieje k tomu, že zaniknú. Takže snaha komisie vynútiť na členských štátoch zlepšovanie prostredia pre tieto firmy, ktoré sú e, chrbtovou kosťou našej ekonomiky, je chválihodná a e, je treba zavrieť túto možnosť e, neplatenia. Dva z tri belgických podnikov akceptujú dlhšiu dobu splatenia než, než nejakú dobu, ktorá je pre nich priateľná. A preto v roku 2017 sme na vnútroštátnej úrovni zaviedli E, normu, legislatívnu normu na obmedzenie maximálnej doby splatnosti faktúr. Aj Európa by mala vyslať jasný signál, že oneskorené platby nie sú akceptovateľné v ekonomike. Ďakujem. Ďakujem. Teraz spontánna rozprava, keď vždy aj štyria sa prihlásili. Pán Šedrojovský na minútu ako prvý. Debatujeme nad nezvykle vážnym tematem. Hovoríme o veľmi vážnej téme dnes je to relevantná téma, ide totiž to o katastrofu pri platbách, ako správne povedala komisia v úvode. Je to najlacnejší spôsob, ako si požičať peniaze. Je to veľmi dlhá e, pôžička pre tých, ktorí na peniaze čakajú. Pre veriteľov a chcem povedať ešte niečo pri tejto príležitosti. Možno, že môžeme byť spokojní, pretože keď sme začali toto volebné obdobie, tak sme sa pozrali na naše vlastné omeškané oneskorené platby, ako napríklad pri programe Erasmus, Kreatívna Európa, Európa pre občanov. A teraz po štyroch rokoch môžeme povedať, že aspoň Európska komisia zlepšila účinnosť pri svojich platbách a môžeme mať teda silnejší mandát a môžeme teraz ukazovať prstom na iných eh, v podnikateľských kruhoch. Ďakujem. Pán Howard, na minútu. Thank you. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem spravodajcovi aj komisárke. Tí, ktorí sme boli na čele malých podnikov, chápeme, že to nie je otázka ziskovosti, ale nedostatok eh, likvidity a kvôli tomu podniky zanikajú. Minulý rok eh, som spolu s spolkom malých podnikov zo Spojeného kráľovstva sa zameral na uplatňovanie tejto smernice. Bolo to také podujatie a som rád, že tejto správe sa hovorí práve o to, tom eh, verejné obstarávanie prepojiť so smernicou, to je veľmi dôležité opatrenie po kolapse Corellian minulý rok. Je to presne to, čo potrebujem. Potom e, automatické nabe, nabiehanie úrokov v kontexte verejného sektoru, ten by mali s príkladom. E, e, povinné výkazníctvo pre veľké podniky, to je tiež dôležité. Takže e, to je určite dôležité. Teraz by mala komisia spustiť novú verejnú konzultáciu. To by bol ďalší krok na posilnenie uplatňovania tejto smernice o neskorených platbách. Ďakujem. Pani Kiniči na minútu. Grazie. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička e, e, hoci tá smernica z roku 2011, aj napriek teda tej smernici proti oneskorým platbám z roku 2011, tie e, malé a stredné podniky stále sú svedkami takýchto oneskorení, pokiaľ ide o e, platby ich záväzkov a nie len vo vzťahu k verejnej správe v Taliansku, ale nielen v samotnom Taliansku. E, väčšinou e, to hospodárstvo spočíva práve na malých a stredných podnikoch, ktorí musia akceptovať dlhšie termíny alebo lehoty splatnosti, pretože sa obávajú, že keď tak nebudú robiť, tak eh, poškodia svoje obchodné vzťahy a postavenie. Je nevyhnutné odrádzať takéto nekalé praktiky, pričom treba zohľadniť špecifika každého produktívneho sektora odvetvia. Pokiaľ ide o e, smernicu, ktorá sa týka nekalých praktík v polnospodárskom sektore je nevyhnutné eh, ochrániť aj teda malých podnikateľov v situáciách takýchto zmluvných nerovnovách. Takisto je treba realizovať e, osvetové kampane, e, tak aby sme zvýšili povedomie o tomto, tomto probléme a to sa týka aj napríklad e, vzťahu s verejnou správou a teda plade v tomto zmysle. Ďakujem. A na záver, pán Marias v rámci KDI. Ďakujem pekne, pani predsednička. Oneskorené platby, teda ak podniky súkromné neskoro platia, to je problém nemalý pre celý súkromný sektor a niekedy z toho môžu byť aj bankroty. Ale ešte vážnejšie je to, keď je to štát, verejné podniky, ktoré takto oneskorene platia. A keď súkromné podniky alebo občania nemajú jednoducho peniaze ako v Grécku, tak im e, štát berie z HB majetok aj podniky. Štát dlží miliardu súkromnému sektoru, to sa vie. A to preto, že štát zadržiava peniaze a vytvára ten primárny schodok. Komisia to vie veľmi dobre, ale chce radšej, aby ich e, aby veriteľov platil štát a nie súkromné podniky. Ďakujem teraz pani komisárka Bienkovská v reakcii. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne, za túto rozpravu. Chcem sa poďakovať hlavne za to, že táto téma opäť bola na programe zamerala sa na ňu pozornosť. Je to dobrá rozprava, ktorú sme počuli a dúfam, že sa to potvrdí aj zajtra pri hlasovaní. Je to vynikajúca správa. Hovoríme o EÚ, o tejto téme od roku 1995, to som chcela pripomenúť. A ešte stále toho treba spraviť veľa, hlavne v oblasti zmeny myslenia. A to sa týka každého podniku a vlastne aj verejnej e, nejakej verejnej štruktúry, teda, že rýchle platby sú v záujme všetkých, každého. Chcem to zdôrazniť, keďže ste sa na to viacerí pýtali. Európske inštitúcie, tak ako každá iná európska inštitúcia, aj podnik, pod, majú tie isté povinnosti, ktoré im vyplývajú z tejto smernice. Takže komisia zaviedla pravidlo nulovej tolerancie pre akúkoľvek oneskorenú platbu v kontexte európskych inštitúcií. To je teda nové a dúfam, že to prinesie dobré výsledky. Ešte raz ďakujem a práca pokračuje pri oneskorených platbách. Dankeschön. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz spravodajkyňa Komi, dve minúty. Ďakujem pekne, pani komisárka. Chcem poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, ktorí vystúpili. E, bol to veľmi konstruktívny dialog, e, aj konštruktívna práca pre podniky a pre občanov. Položím len, alebo respektíve predložím len dve krátke zamyslenia. Poprvé, v čase alebo v momente, kedy nedokáže e, štát e, naplňať podmienky, ktoré stanovuje smernica, tak koná v rozpore e, s takouto smernicou. Tým pádom sa tam k tomu pripája nejaká dodatočná platba, ktorá potom je nášna samotnými občanmi, čiže je to akoby dvojitá platba, nielenže platí ten primárny záväzok, ale ešte aj potom z toho porušenia. Ďalší aspekt, ktorý, ako, ako si spomínate, a vy ste to spomenuli, teda pred vami to bol Tajany, ktorý pre Taliansko vydobil možnosť eh, mať tam 3%, 3% sankciu v prípade nesplatenia záväzkov zo strany štátu. To nemôže byť pravidlo, ale eh, ako včera pripomínal pán predseda Juncker, niekedy nie je možné dosiahnuť výsledky, pokiaľ ideme spolu a nie je dôvod takejto situácii, aby Taliansko nesplácalo dlhy, ktoré má verejná správa voči súkromnému sektoru. A myslím si, že takýto model by mohli využiť aj iné štáty, takže ďakujem pekne a zajtra budeme hlasovať, dúfam, že úspešne. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Tá, týmto je rozprava ukončená. Hlasovať sa bude zajtra, tak ako sme to počuli. Teraz ďalší bod nášho programu. Správa Kapel, výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Ja tu vítam aj predsedu Európskej investičnej banky Wernera Hoyera. Zaujmite prosím vaše miesto. A teraz dostane slovo spravodajkyňa Kapel na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár Katajner, pán predseda Hoyer. Dnes hovoríme o Eh, výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky EIB. Najskôr sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, k eh, zapojeným výborom, môjmu týmu za pár mesiacov sme pragmaticky vypracovali toto, kompl- túto komplexnú správu o finančných aktivitách za rok 2017. Operatívny e, plán na roky 2017 až 2019 stojí na cieľoch stratégia pre Európu do roku 2020, e, udržateľný integratívny rast v oblasti energie, dopravy a mobility, zdravia, rozvoja e, malých a podnik, pod, podnikov e, regionálneho rozvoja a integrácie okrem iného. E, je tu aj 60. výročie Európskej investičnej banky a k tomu vám chcem zablahoželať, pán Hojer, ale aj členským krajinám. Európska investičná banka je najväčší e, veriteľ Eh, na svete. Za 60 eh, rokov pôsobenia to bolo 1,1 bilióna eh, vo viac ako 160 krajín a to je naozaj najlepší dôkaz. Tie investície sú vysoko kvalitné, majú rating 3 Ačko a je tu aj naozaj čo čím sa inšpirovať. Je tu kvalitné portfólium a e, aj jasné investičné plány. To je ten obchodný plán Európskej investičnej banky, ktorý tiež môže slúžiť ako model. A vzhľadom na tento objem investícií vo viac ako 160 krajinách, viac ako 90 sa predsa len poskytuje vo forme úverov v EÚ. E, schválilo sa veľa projektov v oblasti inovácií, životného prostredia a malých a stredných podnikov. Za uplynulých 10 rokov dves, viac ako 200 miliónov eur išlo do e, mnohých projektov a sprístupnili sa prostriedky pre mnohé a malé stredné podniky. Takže ešte možná pripomienka. Tretina e, sa týchto dlhopisov vydala e, v dolároch. Teraz euro je už druhou najväčšou menou vo svete, takže možno, že by sa predsa len v budúcnosti mohlo vydávať viac dlhopisov v eurách a e, sa odkloniť postupne od dolára. E, Európska investičná banka zvyšla je konkurencieschopnosť Európy a aj v oblasti digitálnych e, prepojení vo výške viacerých miliárd. 16,6 miliard eur išlo do projektov v oblasti životného prostredia a udržateľnosti, e, obnoviteľných zdrojov, biologickej diverzity, čistého vzduchu a vody, spracovávania odpadu, dopravy a tak ďalej. Európska investičná banka je aj najväčší emitent zelených dlhopisov, e, zameriava sa na klimatické projekty a Eh, podielala sa Európska investičná banka, nemalo aj na Parížskej dohade. Eh, v roku 2017 Európska investičná banka podporila malé a stredné podniky vo výške viacerých miliard eur. 270 eh, podnikov, viacerí teda získali prístup k novým prostriedkom. Startupy a malé a stredné podniky majú veľký význam pre európske hospodárstvo a preto aj úloha EIB sa zvýšila hlavne v časoch, kedy sú úvery nedostatkové. EIB e, zohrala úlohu aj pri odstraňovaní e, nedostatkov pre investície a viacero miliard bolo poskytnutých e, pre dodatočné investície a tu sa chcem poďakovať pánovi Moltererovi z EFSI, pretože sú zodpovední za sprístupňovanie investícií. Ďakujem pekne. Teraz v mene výboru pre rozpočet pani Gardia Zabal Rubial. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, pani komisárka, pán Hojer. Ja dnes zastupujem na jednej strane výbor pre rozpočet, ale chcela by som ehm, povedať pár slov k výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky. Vzhľadom k času sa sústredím na niekoľko tém, teda tie, ktoré sa dostali do tejto správy, do tohto stanoviska. V prvom rade je potrebné posilniť investičnú schopnosť tejto banky, mm, aby e, sme dokázali investovať do verejného aj súkromného sektora a aby zároveň banka si zachovala svoj profil anticyklickosti vďaka týmto investíciám. Teda máme jasný cieľ e, vytvárania kvalitného zamestnania a mm, realizácie takých investícií, ktoré budú udržateľné v čase. A zároveň je dôležité zdôrazniť, že je potrebné podporiť malé a stredne veľké firmy takýmto spôsobom, takisto zlepšiť komunikáciu a prístup k informáciám o všetkých tých programoch, ktoré banka má pre malé, stred, malé a stredne veľké firmy, aby sa do nich mohli lepšie zapojiť. A takisto je veľmi e, dôležité z hľadiska investície Fondu pre strategické investície spolupracovať s ostatnými bankami na podporu e, rozvoja tak e, národnými ako aj regionálnymi. A je dôležité napríklad poskytovať technickú pomoc eh, promotérom týchto projektov. My hovoríme o investíciách aj v zahraničí a v tomto stanovisku a tu je dôležité eh, zlepšiť koordináciu s rozvojovými bankami, eh, dodržiavať napríklad mandáty a zvýšiť efektívnosť a redukovať duplicitu v týchto investíciách. A tiež by som chcela zdôrazniť snahu banky Eh, pri dosahovaní eh, cieľa 25 investícií eh, spojených s klímou. A toto je cesta, ktorá sa osvedčuje a uvidíme, či prinesie požadované výsledky v následujúcom období. Každopádne za tohto volebného obdobia sme sme mohli konštatovať, že sa banka zasadzuje o zvyšovanie transparentnosti, o zvyšovanie zodpovednosti z vynakladania prostriedkov, tiež boja proti podvodom a takisto znižovania daňových podvodov. Ďakujem a teraz dostane slovo predseda Európskej investičnej banky, pán Hojer. Nech sa páči. Sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst einmal der Berichterstatterin. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať pani spravodajkyni, pani Kapel, a takisto aj tým, ktorí spolupracovali. Chcem eh, poďakovať za túto skvelú správu. Je mi potešením, že tu môžem dnes súčasný tejto rozpravy. Táto správa e, môže prispieť k zlepšeniu pracovného vzťahu medzi touto snemovňou a Európskou bankou. Mnohé e, z problémov, ktoré správa spomína, sú veľmi relevantné. Ja si veľmi cením podporu, ktorú ste venovali e, tejto Európskej investičnej banke Ehm, a spomenuli ste, že je katalizátorom tvorby pracovných miest a rastu v Európskej únii a mimo nej. Ako ste tiež správne v vašej správe pripomenuli, ehm, táto banka znamená pre Európu veľmi dobrý biznis. My nechávame peniaze pracovať, aj keď nejde ani tak o peniaze daňových poplatníkov, ako skôr peniaze, ktoré získavame od investorov na kapitálových trhoch. Finančný systém EIB je pomerne jedinečný Eh, členské štáty síce vlastnia EIB, ale nie sú hlavným zdrojom jej financovania. Členské štáty dnes už 60 rokov eh, sa zúčastňujú len nepriamo eh, prostredníctvom 14 miliard 14 miliard na vlastnom imaní banky plus 3,7 miliardy v podobe rezerv a Pritom táto banka eh, distribuovala viac ako 1,1 bilióna eur a mobilizovala o mnoho vyššiu čiastku v súvisiacich investíciách, čo je veľmi efektívne využitie eh, zdrojov EÚ a pritom podporujeme eh, politiky Európskej únie, ktoré formuje aj tento parlament a tým prispievame k realizácii celej Európskej únie. Čiže my sa snažíme fungovať čoraz inovatívnejším a udržateľnejším spôsobom. A pokiaľ už hovorím o tých E, o tej udržateľnosti, tak e, my e, využívame, máme teda najnovší produkt týchto klimatických cených papierov, ktoré vydávame tak, aby sme naplnili klimatické ciele, ciele udržateľnosti. A všetci si uvedomujeme, že peniaze daňových poplatníkov nebudú nikdy stačiť sami na to, aby sme dosiahli všetky tieto ciele, takže potrebujeme, potrebujeme podporu súkromného sektora, súkromných investorov a my sme e, vytvorili e, tieto, tento, mm, tieto zelené dlhopisy Green Bonds a e, momentálne ich uplatňujeme na trhu a to, ako ich, to ich investori akceptujú, je veľmi povzbudzujúce. Takže zdá sa, že ekonomika EÚ sa mm, pomaly ozdravuje, nie je um, toto ozdravenie plošné, týka sa viacerých sektorov, ale nie všetkých. A my sa teraz musíme sústredovať napríklad na sektor infraštruktúry a inovácií, kde Európska únia mierne zaostáva. Jedným, jedným kľúčovým nástrojom na riešenie tejto výzvy je práve Junckerov plán a e, Európsky fond pre strategické investície. A tu ďakujem e, aj za, za ocenenie práce pána Voltera. A my si teda môžeme povedať, že rozhodnutie tohto parlamentu predlžiť program do konca roku 2020 s cieľom mobilizovať 500 miliónov eur bolo správne a je to rozhodnutie, ktoré je e, zaujímavé. Rozhodnutie rady a tohto parlamentu teda obetovať 16 miliónov z európskeho rozpočtu, aby sa presunuli peniaze z, z grantov a dotácií na záručný systém, na záručné e, e, produkty. A toto na prvý pohľad nie je veľmi atraktívne z pohľadu poslancov, ale bolo to veľmi úspešné a ja toto e, rozhodnutie hodnotím jednoznačne ako správne. A teraz k dopadu, k decembru 2018 sme podporili 850 e, tisíc e, malých a stredne veľkých firiem v celej Európskej únie a distribuovali sme 371 miliard eur v dodatočných investíciách. Toto je excelentný príklad, ako môžeme využiť verejné zdroje, ako páku a vyvolať e, investície v súkromnom sektore. A e, toto je pomerne veľký nástroj v, tej, v tom súbore nástrojov Európskej únie. Ja si myslím, že sa z tohto môžeme poučiť, keď budeme navrhovať budúci program Investiniu, e teda investícií do Európy.